Apologies, colleagues, for being late. Spravedlňujem sa, meškáme. Prepačte, pán Melo, že som prišiel neskôr. Sorry to keep everyone waiting. We'll... Uh, Nechcem, aby ste čakali. Začneme s bodom 13. Je to prezentácia komisie, návrh k rozhodnutiu Rady o aplikácii šengenského API, v oblasti šengenského informačného systému v Chorvátsku a spravodajcom je pán Melo, pretože som bol sa oneskoril bez úvodu. Nech sa páči, hneď začnite. E, pardon, začíname komisiou. Najprv komisia. E, pán Clearhout z komisie, máte slovo. Začneme komisiou. Ďakujem. Pán predseda, som Ville Clerhout, som z DG Home, Unit B3. Zaoberáme sa informačnými systémami, aj šengenským informačným systémom, tým konkrétne. Eh, najprv by som vysvetlila kontext tohto návrhu a potom poviem niečo k implikáciám. Ide tu o návrh, ktorý súvisí s evaluačným procesom Chorvátska účelom šengenského evaluačného procesu e, pre Chorvátsko je overiť podľa článku 4.2 korejského, chorvátskeho, prepačte, zákona o prístupe k EU, či Chorvátsko splňa všetky požiadavky na prístup k šengenskému AKI. Po tomto vyhodnocovacom procese, keď bol úspešne završený, ale až keď bude úspešne završený, rada príjme rozhodnutie o tom, že sa všetky časti šengenského AKI môžu aplikovať v Chorvátsku. Tento proces začal v roku 2016 po tom, čo Chorvátsko vyhlásilo, že je pripravené byť vyhodnocované. V roku 2015 e- toto vyhodnocovanie má niekoľko oblastí. E, vízový kódex, riadenie externých hraníc, a spolupráca v oblasti policie, ochrany údajov, takisto fungovanie e, šengenského informačného systému. Toto vyhodnotenie v oblasti šengenského informačného systému sa ešte neuskutočnilo. Návšteva sa neuskutočnila, pretože sa to môže udiať len, ak je systém v Chorvátsku už e, operačný, schopný. Je to IT systém informačný, a až keď z technického hľadiska sa spustí do prevádzky, až potom sa dá vyhodnotiť. Takže v tomto kontexte treba povedať, že témou tohto návrhu je, aby vstúpil v Chorvátsku do prevádzky šengenský informačný systém. Vysvetľuje sa to v dôvodovej správe, v memorande. Chorvátsko musí splniť podmienky aby mohla rada toto rozhodnutie schváliť. Zatiaľ boli všetky vyhodnocovanie v roku 2016 úspešné a Chorvátsko je aj technicky a odborne pripravené byť zaintegrované do šengenského informačného systému. Majú svoj, svoj národný systém, majú svoj úrad a majú schopnosti komunikovať s ostatnými orgánmi a úradmi pre šengenský informačný systém v iných krajinách. Máme tu dva termíny, ktoré sú spomenuté v návrhu samotnom článku 1 odsek 2, kedy sa natiahnu údaje do systému z SIS z istých z iných členských štátov a budú dostupné pre Chorvátsko. A druhý dátum je dátum, kedy Chorvátsko môže začať vytvárať svoje vlastné upozornenia a e, výstrahy. A tento dátum je v článku 1 a 3 článku, odseku 1 a 3 článku 1 textu. Keďže rada sa ešte nerozhodla o plnej aplikácii všetkých relevantných častí šengenského AKI, pod, môže sa to urobiť len po úplnom ukončení celého vyhodnocovacieho procesu. Ešte stále budú určité reštrikcie pre Chorvátsko na používanie všetkých údajov a toto sa týka najmä ale e, výstrach, ktoré súvisia s odmietnutím vstupu. Chorvátsko nebude mať povolené odmietnúť vstup na základe Schengenského informačného systému SIS a nesmie odmietnúť vstup človeka z tretej krajiny, ktorý bol, e, ktorého výstrahy istým spôsobom e, upozornili na neho, že tu je nejaký problém. Ďakujem pekne a teraz dávam slovo, hovorí pán predseda, pánovi Melovi. Je tu pán Kašieri z malského predsedníctva? Tak potom ešte najprv on. Dobrý deň, stené poslankyne, stení poslanci Európskeho parlamentu. Ako zástupca, ako povedala zástupkynia komisie, členské štáty v súčasnosti vyhodnocujú implementáciu šengenského aky v rozličných oblastiach. A jedna z týchto oblastí sa týka ochrany údajov. Je tu podmienka pre Chorvátsko, aby sa mohla začať výmena doplnkových informácií a využívanie šengenského informačného systému. Vyjadrím sa k tomu, čo povedala komisia, k tej aplikácii rizikám. Komisia prijala vyhodnocovanie v súvislosti s Chorvátskom. Vyhlásila, že je ochrana údajov na dostatočnej e, úrovni a teraz budú na stole návrhy. Rada na, článk, na základe článku 4.2 prístupovej zmluvy Chorvátska vyžiadal si na konci januára stanovisko Európskeho parlamentu e, na marcovej plenárke. Hlavným dôvodom e, takejto rýchlosti, ktorá sa vyžaduje v tomto procese, bolo neohroziť časový harmonogram šengenského vyhodnocovania, pretože oddialenie spustenia e, šengenského informačného systému, ktorý závisí od schválenia, e, je nebez, to je, by bolo nebezpečné. Má to byť totiž v júni, pretože by to ohrozilo kontrolu vonkajšej hranice EÚ, ktorá musí byť ochránená čo najskôr. Najmä preto, lebo Chorvátsko je technicky pripravené vstúpiť do šengenského informačného systému. Má svoju, svoju kanceláriu pre Siren už od roku 2016 a, v, a spustenie informačného šengenského systému do prevádzky v Chorvátsku je dôležité, pretože to zintenzívni spoluprácu policie a justície medzi Chorvátskom a inými členskými štátmi Európskej únie. Niektoré aspekty tejto spolupráce už sa realizujú, napríklad využitie európskeho zatýkača, to je rámcové rozhodnutie, ale Chorvátsko ho nemôže ešte využiť na to, aby si vymienalo informácie na základe európskeho zatýkača za účelom zatknutia osôb pre vydanie do inej krajiny. Na tento účel ešte stále musia využiť e, staršie systémy, pretože ešte stále nie sú plne prepojení so šengenským informačným systémom. To potom trvá dva až tri mesiace, kým sa všetky údaje natiahnú do systému, kým sa overí ich náležité fungovanie. A podľa toho, ako dopadne overovanie a kontrola tohto šengenského informačného systému, by rada požiadala všetkých, čo potrebujú vstúpiť do tohoto schváľovania, aby čo najskôr tak urobili. Ďakujeme, hovorí pán predseda. Takže parlament to môže odmietnúť alebo prijať tento text. A na budúcom zasadnutí Líbe. Ďakujem pekne. A na ďalšom zasadnutí sa budeme venovať tejto téme ešte raz a potom sa to odhlasuje v Líbe a v apríli, 1. apríla to zasa bude eh, na plenárke, to je ten dátum, ktorý sme žiadali. Takže teraz ešte dostane slovo spravo. Spravodajca, nech sa páči. Ďakujem pekne. Budem používať portugalčinu, ak vám to nevadí. Šengenský informačný systém bol vytvorený na to, aby zabezpečil E, informácie medzi členskými štátmi, pretože sa kontrolujú iba hranice vonkajšie, je to základ pre spoluprácu, je to príspevok pre ochranu vonkajších hraníc Európskej únie, predovšetkým šengenského priestoru. Rada môže robiť rozhodovania iba o, za, o prístupe Chorvátska, pokiaľ ide o tieto ustanovenia Schengenu, predovšetkým pokiaľ je ten systém SIS. A to sa vlastne bude až keď sa e, problémy odstránia. Schengenský výbor stanovil pozitívne, stanovil pozitívne stanovisko. Komisia takisto splnila všetky tieto výhrady, takže to, je dostat, to znamená, že je tu dostatočná miera ochrany údajov a v súlade s Európskou agentúrou pre operačnú kontrolu informačných systémov v rámci bezpečnosti a práva vidíme, že Chorvátsko vlastne technické poznámky splňa na to, aby sa zaviedol SIS a vlastne tá miera hodnotenia v SIS sa môže diať iba tak, keď sa vlastne ten systém spustí. EPP podporuje návrh e, rady na to, aby systém SIS v Chorvátsku bol zavedený a aby tu dochádzalo k výmene informácií medzi patričnými orgánmi na to, aby sa takýmto spôsobom zabezpečila bezpečnosť vnútorných ako aj vonkajších hraníc a tým celým spôsobom sa posilnila bezpečnosť Európskej únie, pretože viete, že ide o veľkú európsku prioritu. To je naše stanovisko k tomu textu. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne, pán Melo. Chce sa vyjadriť ešte poslanec, ktorý tu je. Sú tu dvaja. Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí prišli. Ospravedlňujem sa za to, že to tak vyzerá. Nech sa páči. Pani Sipel, ďakujem pekne. Normálne som sa nechcela vyjadriť, chcela som si iba vypočuť informácie, aby som bola informovaná, ale chcela by som využiť tú príležitosť na to, aby som sa z politického hľadiska vyjadrila, pretože je veľmi zaujímavé, že hoci iné členské štáty splňajú technické kritériá, nie všetky e, členské štáty sú súčasťou šengenského informačného systému, takže na čo sa ja pozerám je, aby sme sa snažili zabezpečiť takú situáciu, aby sme neobchádzali pravidla. Ak Chorvátsko a splňa pravidlá, tak by malo byť súčasťou toho systému. Ale trochu som sa usmievala, keď komisia povedala, že pokiaľ ide ochranu údajov, všetko je v poriadku, tak môžeme súhlasiť, tak sa usmievam, pretože ja mám svoju vlastnú skúsenosť, pokiaľ ide o mieru ochrany údajov, keď komisia hovorí takéto informácie o vzťahu k tretím krajinám. Takže chcem byť opatrná, ale moja hlavná vec je dnes si iba vypočuť tieto informácie, ak tieto kritéria sú splnené, tak by jednoducho táto krajina mohla byť súčasťou šengenského informačného systému. Ďakujem pekne za to, že ste to takto prispeli do diskusie. Ďakujem. Pán Melo, chcete sa vyjadriť? Nie. Informácia z mojej strany. Pokiaľ ide pozmeňujúce návrhy, 22. marca sa bude hlasovať v Libe a podľa rokovacieho poriadku pozmeňujúce návrhy budú prípustné iba ak sú v protismere toho, čo navrhuje spravodajca a nebude sa môcť využiť ten systém predkladania ako doteraz, takže musia byť e, predložené v riadnom formáte a ešte teda niekto dáva pozor, treba to predložiť na sekretára. Ďakujem pekne pánu Melovi za to, že bol taký trpezlivý. Museli sme to urobiť dnes, pretože tu boli zmeny, pokiaľ ide o časový harmonogram. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne pani Sipel, ktorá oficiálne teraz je pravdepodobne najlepšie aktívna, najviac aktívna poslankyňa v rámci výboru LIBE, takže ďakujem pekne všetkým tým, ktorí prišli. A tým sa dostávame ku koncu a ku koncu aj zasadnutia. Ďakujem pekne všetkým. Popoludinové zasadnutie je veľmi nezvyčajné, takže ďakujem pekne a pekné popoludne.